a podľa programu teraz bude väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie. Podľa článku 130b budeme hovoriť o situácii európskeho lodiarenského priemyslu. Slovo dostane pán Jakovčiš, máte 5 minút. Ďakujem pekne. Čo sa týka budovania lodí a lodiarenstva, je to jeden z najdôležitejších strategických priemyselných odvetví v Európe. 450 tisíc ľudí v Európe e, pracovalo v tomto sektore, čiže aj z hospodárskeho hľadiska to bolo perspektívne, poskytovalo to e, kvalitné pracovné miesta a prispievalo k rozvoju miestnej infraštruktúry priemyselnej bolo 50 hlavných lodeníc v Európe, prispievali k rozvoju trhu, mali 6 na e, lodiarenskom trhu celosvetovom tonáže. Ale pani e, komisárka výroba a stavba lodí čeli konkurenčnému tlaku z Ázie, najmä Číny a Južnej Kóreji, kde sú zavedené cielené štátne stratégie týkajúce sa lodierského priemyslu. Európska komisia plán za stváranie má komisia v nadväznosti na iniciatívu Leadership 2020 konkrétny plán na vytvorenie komplexnej priemyselnej stratégie pre európske námorné a lodierské odvetvie s cieľom podporiť dlhodobú konkurencieschopnosť, hospodárskú udržateľnosť a rast tohto dôležitého odvetvia Prijíma komisia konkrétne opatrenia na zachovanie a podporu technologicky vyspelých a vysoko cenených konkurenčných výhod európskeho lodiarstva? Zaviedla komisia jasnú politiku a opatrenia s cieľom čeliť hrozbám súvisiacim s nekalou medzinárodnou súťažou a absenciou pravidel svetového obchodu? Toto sú moje otázky. Samozrejme, že by som rád poďakoval že ste boli ochotní diskutovať o tejto mojej iniciatíve, o tejto téme. Je mi veľmi ľúto, že neprišlo viac kolegov e, z mojej krajiny, odkiaľ ja pochádzam, pretože je to pre nás dôležitá téma. Sústredím sa teraz na stavbu lodí. Viem, aké je dôležité zabezpečiť e, stavbu lodí, aby zostala v Chorvátsku, pretože e, nejde len o zachovanie pracovných miest, ale aj to, aby ľudia nestratili Eh, schopnosti a zručnosti. Napríklad v Pule je Centrum pre inovácie, kde sa tieto, eh, tento fortiel stavby lodí udržiava. Európske inštitúcie by mohli podporiť takéto eh, cenné úsilia. Pula, rieka, split, to sú lodenice, ktoré stále ešte vyrábajú lode, ale potrebujú na to európsku podporu. Hlavné problémy sú finančnej povahy, čo znamená, že financovanie stavby lodí a financovanie alebo podpora tých, čo si chcú kúpiť lode, prispejú k prežitiu lodiarského priemyslu nielen v Chorvátsku, ale aj v celej Európe. Apelujem na komisiu, aby navrhla špecifické nástroje, ktoré by pomohli financovať európske lodiarenstvo. Vážená pani komisárka, často tu hovoríme o potrebe opäť spriemyselniť Európu. Namiesto toho, aby sa prijímali opatrenia, e, uchrániť a zachrániť ešte stále tie odvetvia, ktoré existujú, ktoré majú technologickú a vedeckú hodnotu a ktoré nesú na svojich pleciach, tak z budúcnosť európskeho priemyslu. Prečo by sme nemohli zastaviť likvidáciu lodeníc, v Európskej únii. To znamená predefinovanie opa- opatrení a kritérií spolu s Európskou komisiou a vládami členských štátov EÚ. Nemôžeme jednoducho len prihliadať na to, ako miznú kľúčové priemyselné sektory z európskej pôdy a zároveň prijímať, že naši partnery, naša konkurencia otvorene subvencuje lodiarenský priemysel na národnej úrovni. Chápem potrebu otvoreného trhového prístupu. Ehm, som členom politickej skupiny ALDE, ale keď je konkurencia neférová, tak dokonca aj liberáli by mali urobiť maximum preto, aby zachránili napríklad lodiarenský sektor. Nemôžeme jednoducho mlčať keď strácame konkurenčnú výhodu na globálnom celosvetovom trhu. Lodiarstvo má prepojenia s mnohými ďalšími priemyselnými sektormi. Naše lode, európske lode, sú vyrábané zo surovín a polovýrobkov, ktoré sú e, konštruované v iných krajinách Európskej únie a potom sa skladajú. Potrebujeme novú koncepciu pre zachovanie lodiarstva v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz za komisiu dostane slovo pani Bienkovská. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne. Chcela by som sa poďakovať za túto príležitosť diskutovať o tomto dôležitom sektore európskeho priemyslu. Je to dôležité pre väčšinu členských krajín Európskej únie. Dovolte mi preto začať svoje pripomienky tým, že sa zasadím do širšieho kontextu. Istotne si pamätáte, v septembri minulého roku pán Juncker vydal jasný politický signál o potrebe posilniť náš priemysel, o tom, aby náš priemysel bol konkurencieschopnejší. Iba pár týždňov na to sme prezentovali a aj prijali na úrovni komisie komplexnú priemyselnú stratégiu pre politiku, v oblasti priemyslu, kde máme nové kroky obsiahnuté. Táto stratégia sa sústredí na ostávajúce nedostatky, ktoré tento parlament a komisia ešte môžu zvládnuť aj napriek tomu krátkemu času, ktorý zostáva. Myslím, že v tomto môžeme ešte niečo urobiť. Takže ten dokument, naša industriálna stratégia je horizontálna, týka sa všetkých sektorov, ide tu o inováciu, adaptáciu, ale v rámci tohto rámcu by som chcela povedať iba toľko, že ide teda o sektor stavania lodí, jeden z mnohých sektorov a niektoré kroky by mohli byť e, podobné, ale sú to aj určité špecifika osobitosti pre jednotlivé sektory. V rámci tohto e, rámca robíme aj konkrétne kroky v podpore priemyselných transformácií v špecifických sektoroch a toto je teda ten konkrétny príklad toho, čo robíme. Tieto, tento premyselné odvetvie, to znamená lodiarenstvo, sú dôležité tak z hospodárskeho, ako aj sociálneho uhla pohľadu. Správne ste na to poukázali, vážený pán poslanec, pretože poskytujú kvalifikované pracovné príležitosti, rozvíjajú regionálne hospodárstvo, a, ale vidíme, že sú tu viaceré problémy, ktoré majú firmy v tejto oblasti Vzhľadom na tento kontext, Leadership 2020, ako to bolo prijaté zo strany všetkých zúčastnených strán, predstavuje dôležitú iniciatívu, kde sa sústredíme na inováciu, prístup k financiám, zručnosti, prístup k trhu a rovnako aj určité stimuly sú tu podporné práve voči lodiarenskému priemyslu. A všetky tieto témy a otázky sú prioritou pre Európsku komisiu. Pokiaľ ide o prvú otázku ohľadne komisijného plánu podpory dlhodobej konkurencieschopnosti a rastu, náš program Leadership 2020 prináša akčný plán, Viaceré kroky musia byť rozhodnuté a implementované zo strany zúčastnených strán samotných. Samozrejme, nezaspali sme na Vavrinoch a robíme našu prácu. Niektoré kroky, predovšetkým regulačné alebo rokovania s tretimi krajinami, medzinárodnými organizáciami, tu musí komisia robiť iniciáciu alebo, po, alebo pokračovať v tých programoch. Otázka, ako ochrániť alebo podporiť e, konkurencie, schop, tie výhody v konkurencii, na to sa musíme takisto sústrediť. Hlavný cieľ postupu Leadership 2020 je poskytnúť nové možnosti práve v oblasti inovácie, greeningu, aplikácie nových technológií, diverzifikácie na nové trhy a Dovolte mi takisto pripomenúť, že najnovšie historické rozhodnutie zo strany globálneho ľadelenského priemyslu po prvýkrát znížiť e, skleníkové emisie je veľkou výzvou, ale aj príležitosťou. Preukazuje to, že Leadership 2020 e, s jasným zastielením na inováciu bude v platnosti. Predovšetkým, pokiaľ ide o výskumnú, výskumnú časť tohto projektu, môžeme preskúmať nové možnosti na trhu a takisto skúmať a podporovať menej e, náročné z ekologického hľadiska lode. Samozrejme, nepodarí sa nám to, ak si neponecháme náš ľudský kapitál a know-how, ako aj zručnosti, ktoré s tým idú ruka v ruke. To znamená, roku 2015 komisia podporila rozhodnutie z tohto odvetvia na to, aby sa zriadil, zriadila Rada pre sektoriálne skúsenosti, kontexte európskeho projektu, ktorý sa nazýva obdobným menom. Je to ďalšia iniciatíva, je to ďalšia iniciatíva, kde naše aktivity, kde námorné technológie sú pilotnou, kľúčovou, dôležitou, dôležitou súčasťou podpory týchto zručností. Takže vytvorili, vybrali sme si niektoré sektory 7 alebo 9. To je to prvé kolo, pokiaľ ide o financovanie a teda ten lodný Priemysel je jednou z nich a bolo to spustené v rámci agendy nových zručností v júni roku 2016 a najnovšie v rámci Erasmus, pokiaľ ide o zručnosti sektoriálne, tam podporujeme projekty v tejto oblasti zhruba na úrovni 4 milióny eur. Tento projekt vlastne začal iba pred pár týždňami v roku 2018. A pokiaľ ide o vašu konkrétnu otázku, potreby jasných politík a opatrení na to, aby sme čelili hrozbám v rámci neférovej medzinárodnej konkurencie schopnosti. Chcela by som povedať, že tak ako ste aj povedali, národy, kde sa stávali lode v minulosti, majú dve možnosti na to, aby sa vysporiadali. Sú myríš slabé na to, aby sa vysporiadali s tou konkurenciou z Ázie. A v dokumente Leadership 2020 pripravujeme zmeny. Komisia aj naďalej rokuje v rámci skupiny OECD Sústredíme sa na náš dialog medzi EU Čínou, ktorý sa konal v marci v roku 2000, minulého roku. Cieľom bolo pozrieť sa na prekážky, ktoré limitujú biznis podmienky a obmedzenia, takisto aj pokiaľ ide o kontraktné podmienky, dotácie a tak ďalej a tak ďalej. Takéto výmeny samozrejme neprinášajú bezprostredné výsledky, ale predstavujú jediný spôsob, akým sa ukáže Číne, ale aj ostatným, že aké sú tu výhody v rámci fair tradu, férového obchodu. A pokiaľ ide o priame zahraničné investície, Európa musí byť otvorená takýmto investíciám, ale nebuďme naivní. Táto otvorenosť nemôže znamenať, že umožníme transakcie zahraničným vládam alebo, súk, alebo štátnym investorom s tým, že by takto do toho vniesli svoju vlastnú agendu. Musíme podporovať európske aktivity, pretože ich existencia je pre Európu kľúčová, aby sme zabezpečili aj bezpečnosť. Screeningový návrh, ktorý je momentálne v ruke parlamentu a v rukách rady, sa sústredí práve na toto. Poskytuje možnosť robiť screening FDI transakcií, ktoré môžu byť rizikové, takisto sa sústredia na kritické infraštruktúry, ako napríklad prístavy a lodenice sú obsiahnuté v návrhu. Najnovšia štúdia zo strany komisie hľade nových trendov v globalizácii, pokiaľ ide o lodenice a dodávateľov v oblasti lodiarenstva, tu sa identifikujú viaceré výzvy, ale čo je však ešte dôležitejšie, Poskytujú sa tu konkrétne odporúčania a táto komisia hovorila o týchto odporúčaniach s predstaviteľmi priemyselných odvetví a samozrejme vyvodíme z toho patričné závery. Bude to takisto súčasťou našich diskusí ohľadne budúceho viadočného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz dostane slovo pán Kelly. Vážená, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka a všetci e, piati kolegy, kolegovia a kolegyne. E, tí, čo tu zastupujú EPP, dnes popoludní vedia, ako EPP je zainteresované a ako záleží EPP na priemysle v Európy. Čo sa týka otázky zo skupiny ALDEC tejto téme, ktorá bola práve odprezentovaná pánom Ivanom Jakovčičom, treba povedať, že budúcnosť lodiarského priemyslu v Európe je ohrozená. Európska lodiarenská politika v oblasti lodiarského priemyslu by možno unifikovaným, harmonizovaným prístupom e, ochránila pred konkurenciou a výzvami pre spoločnosť. Potrebujeme pripraviť novú stratégiu, pretože naši rivali, naši azijskí e, konkurenti napríklad, ju majú. Írsko, krajina, odkiaľ pochádzam, má e, prekvitajúci lodierský priemysel a ocenila by európske úsilia v tomto priemyselnom odvetvi. 20 a 30. roky e, znamenali veľký rozkvet lodiarstva v mojej e, volickej obci. Boli tam tisícky ľudí zamestnané v našich lodeniciach a dokonca sa budovali nové lodenice a mnohé nové lode, aj také, ktoré boli vybudované pre e, námorné lodstvo. Jirska boli práve postavené v irských lodeniciach. Ale v 80 štvrtom sa začal úpadok lodeníc. Druhá najväčšia lodenica v našej krajine a obrovský prístav by naozaj si zaslúžil injekcie finančné a rozvoj. Sú tu aj menšie lodenice, ktoré sa venujú skôr opravám. Naozaj by sme ocenili príležitosti a to, aby budovanie lodi znova sa dokázalo postaviť na nohy a rozkvitať. V súčasnosti spolupracujem s konkrétnymi predstaviteľmi konkrétnych lodeníc a e, naše pobrežie poskytuje prirodzené prostredie pre lodenice a prístavy, e, prirodzené prístavy a sú aj mnohé menšie prístavy pre rybárov, Skimborky, Castledamborg, Dingleton Morris napríklad. Sú to naozaj také rybárske malé prístavy, ktoré veľmi pomáhajú hospodárstvu v mojom volebnom obvode. Máme Rustler prístav, je využívaný pre e, pravidelnú kivadlovú prepravu a pre komerčnú prepravu tovaru a takisto má veľkú dôležitosť. Poprosím teda, aby sme naozaj priložili veľkú dôležitosť tejto téme a prihlasujem sa k tomu, čo povedal pán predseda parlamentu Tajany. Prestaňme s priemyselným masakrom Európy a budujme náš priemysel. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme pekne, pán kolega Kelly. Ste ochotní prijať otázku od pána kolegu Mamikinša? Nech sa páči, pán kolega Mamikinš. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za to, že dostáva možnosť položiť otázku kolegovi Kelimu. Vieme, že lodiarenský priemysel v Európe je dôležitý, ale Čína je veľkým konkurentom v tomto sektore. Myslíte si, že v najbližšej budúcnosti by sme my ako Európa mohli skutočne eh, byť schopní konkurovať Číne v tomto smere? I think that Myslím si, že nielen, že sa nám to podarí, ale musí sa nám to podariť. Veľmi ma povzbudili slova pani komisárky, keď popísala, ako sa chystáme späť získať našu konkurentoschopnosť a naše prístavy. Myslím si, že keď do toho vložíme všetky naše sily spoločne, naozaj veľmi významne dokážeme pomôcť eh, tomto sektoru a konkurovať nielen s Čínou, ale aj s Kórou a inými krajinami. Európa musí získať späť svoju priemyselnú silu. Ako som už spomenul, aj pri stretnutí s Antoniom Tajánim a myslím, že sa na to musí eh, sústrediť aj komisie a členské štáty rovnako. Ďakujeme, pán kolega Kelly. Teraz nasleduje na 5 minút eh, pán kolega Mamikýš. Today Europe still Európa je ešte stále významným hráčom v loďarenskom sektore, ale nízky dopyt po týchto výrobkoch sa v Európe očakáva na najbližších desiatich rokoch. Znamená to, že tento sektor bude vystavený veľkým výzvam. Z môjho pohľadu je nás tu síce málo prítomných v plene, ale to neznamená, že téma je o nič menej dôležitá. Musíme si uvedomiť, aké prínosy má tento sektor. Európsky projekt je jedinečný a naši susedia sa zamýšľajú nad tým, ako sme dokázali takéto stabilné regulačné prostredie vytvoriť, ale nesmieme zabúdať, že Európska únia sa netýka len noriem a pravidiel, týka sa to aj geopolitiky. Tento sektor je ešte stále súčasťou mocenských bojov a aj my preto musíme konať geopolitické štúdia, ktorú e, vypracoval Balance Technology Consulting zo zadania komisie, dokazuje, že dobrý stav e, tohto sektora v Európe nemá len ekonomické, ale aj politické prínosy a tiež je to priaznivé pre životné prostredie. A práve preto dnešná Európa potrebuje pragmatický vizionársky prístup k lodorenskému sektoru. Prijalo sa v Európe nedávno rozhodnutie, aby sa tento priemysel orientoval na vysokotechnické a vysokohodnotné lode. Vďaka tomu získame významnú konkurenčnú výhodu a vďaka tomu e, sa dokážeme posunúť ďalej od včerajška. Ale nemali by sme zabúdať, že ani Čína e, nezaostáva a má tiež významné ambície v tomto smere high-tech. Musíme preto už teraz sa zamýšľať nad tým, aké budú ďalšie kroky v snahe zachovať našu konkurenčnú výhodu keďže chýbajú efektívne globálne pravidlá, bude si to vyžadovať európske kroky, aby sme chránili tento sektor, ktorý inak bude vystavený čoraz väčším ťažkostiam. Trh v tomto sektore je zložený na dolároch a preto musíme chrániť tento sektor v Európe pred finančnými nevyváženými vývojmi a tiež zaistiť spravodlivosť pre všetkých Tiež tento sektor prispieva k e, plneniu Európskej bezpečnostnej námornej stratégie, taktiež v e, súvisí s arktickou politikou a taktiež rôznymi námornými misiami. Členské štáty majú ekonomické a je strategické námorné záujmy v tomto smere a preto nie sú ochotné presúvať kompetencie na úroveň komisie v tomto smere, ale ak by sme mali konkurovať s najväčšími veľmocami, musíme zhromaždiť naše sily a konať spoločne. Brexit do istej miery mm, nám zhorší situáciu, ale predsa len to môže byť aj stimulom na to, aby sme sa ďalej rozvíjali. Ďalší dôvod, prečo si to vyžaduje efektívnu stratégiu, e, je dôvod, ktorý sa súvisí so životným prostredím. Európa zatiaľ je v popredí úsilia presadzovať legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia. To by sa malo týkať aj námorných obchodných vzťahov. Tiež to prispieje k nášmu úsiliu presadzovať e, štandardy v oblasti životného prostredia. Okrem toho aj klimatické zmeny v arktickom priestore odhalia nové možnosti, umožní sa tým o mnoho rýchlejší druh prepravy z um, Afriky za Európu do Ázie, keď e, a oproti tomu, ako v súčasnosti, keď to musí prechádzať cez Blízky východ. Um, Teda zmenia sa pomery, presunie sa premávka o mnoho viac e, na severnú trasu. Musíme sa už teraz zamýšľať nad novými technológiami, nad novými druhmi lodí, ktoré budú schopné fungovať e, na tomto extrémnom severe. Ja som z krajiny, ktorá má e, pobrežie v Lotyšsku. Ak by som sa mal vyjadriť k tomuto sektoru, môžem povedať, že naša hlavná výzva súvisí s vývojom dostatočných zručností a trhovým systémom. Vzhľadom na historický vývoj v loďareckom sektore Lotyšsko dokáže zachovávať zatiaľ svoje významné postavenie celosvetovo. Zaručili to isté nové materiály, nové technológie a nové formy dizajnu, ale takéto inovácie nestačia na to, aby lotyšský loďarenský sektor obstával aj naďalej, najmä vzhľadom na znižujúci sa dopyt v Európe. V súčasnosti loďarenský priemysel je súčasťou vedomostnej ekonomiky. Myslím, že lotyšská vláda bude musieť presetovať skutočne európsky prístup tak, aby sme dokázali zachovať dobrú budúcnosť tohto sektora a pracovníkov v tomto sektore. Ďakujeme pekne, pán kolega. Teraz na minútu a pol pani kolegyňa Krupa. Ďakujem, pani predsedajúca, pani komisár. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Plne podporujem autora tejto interpelácie na písomné zodpovedanie, ktorá sa týka situácie európskeho lodiarského priemyslu. Najmä preto, lebo aktivity Európskej komisie viedli k úpadku lodierenského priemyslu v Gdaňsku a napokon úplnej nefunkčnosti a pritom to bolo sídlo Solidarity. E, vybudovali tisíc e, plavidiel a keď sa Polsko, keď Polsko vstúpilo do Európskej únie, ukázalo sa, že štátna podpora a subvencie lodeníc v Gdaňsku e, sa začali pokladať za nelegálne a museli prestať. A toho dôsledok bol to, že sa prišlo o mnoho pracovných miest. Reštrukturalizácia, ktorú navrhla komisia, dospela do bodu, že lodenica v Gdaňsku sa musela predať ukrajinskej firme. Žiaľ, nevidíme žiadnu e, dobrú vôľu a pri podpore lodiarského priemyslu za ostatné roky sa síce snažia Poliaci a polská vláda znova vybudovať svoje lodenice a v Gdaňsku sa investuje e, do mnohých e, priestorov, takisto aj v Štetine a ďalších polských prístavoch. Naozaj treba sa postaviť nelegálnej konkurencii, e, nekalej konkurencii. Ďakujeme, pani Krúpa. Slovo má pani Anderson na 3 minúty. Írsko je ostrov a teda závisí od lodí viac ako iné členské štáty EÚ. E, to, že britská vláda riskuje s Brexitom, znamená, že Írsko je veľmi opatrné a uchováva si svoju kapacitu ľudí, aby Írsko nebolo potrestané za ťažkosti pri preprave írskeho tovaru medzi Britániou a Írskom. E, lode sú pre Írsko dôležité severné či južné. Ekonomická kríza zasiahla aj lodenice, ale snažili sme sa tomu vzdorovať. Najväčšie lodenice v Belfaste sa snažili zorganizovať sa lepšie modernou technológiou, ekologizáciou a prístupom na nové trhy. Mnoho práce bolo vykonané v ostatných rokoch, aby sa lodenice postavili na nohy, konkrétne v Belfastskom prístave e, a v mojom e, vlastnom rodnom meste Derry sa tiež vybudoval prístav, ktorý je prepojený s európskymi trhmi a e, reťaz, dodávateľsko-odberateľským reťazcom pre Európu. Nesmieme dopustiť, aby sa zničil tento priemysel, ale britská vláda nepozerá do budúcnosti so správnou perspektívou a podobne ako aj pri iných e, problémoch zdá sa, že britská vláda vôbec nevidí, že je slepá voči problémom, ktoré vzniknú Írsku e, kvôli Brexitu aj v oblasti námornej prepravy a lodí. vrátane stavby lodi. Myslím si, že treba e, vytvoriť špeciálny status pre Severné Írsko vo fáze post, e, post-Brexitu a vytvoriť systém e, zelených a ekologických systémov v prístavoch. Potom by sa mohli prístavy používať na prepravu tovarov, využívalo by sa Írsko aj Severné Írsko a všetky prístavy ostrova, aby sa ochránili tovary, ktoré sú v tranzite a idú do Veľkej Británie ale, alebo tranzitom cez Veľkú Britániu. Takýto systém by sa využíval pre tovar, ktorý by tranzitom išiel z Británie do Írska a chránila by sa tým integrita vnútroeurópskeho trhu a tak ozaj by sa zachovala obchodovacia reťaz medzi eh, severom, juhom, východom, západom. Írske more medzi Britániou a Írskom nesmieme vnímať ako prekážku. Vieme, že Titanic bol postavený v belfastských lodeniciach. Belfast eh, dostalo objednávku na Titanic eh, v dôsledku mierového procesu a zdalo sa, že to bude transformácia k lepšiemu. Na nešťastie Titanic na svojej prvej plavbe narazil na ľadovec v Severnom Atlantiku a potopil sa. Apelujem na kolegov, nedovolte aby Írsko či Severné alebo celé Írsko narazilo na ľadovec, ktorým je Brexit. Ďakujem, pani kolegyňa Anderson. A teraz na 2 minúty 30 kolega Ellison. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia odprezentovala ďalšiu právnu normu, legislatívu a komplexnú stratégiu pre lodiarský priemysel. Nemyslíme si o tom pláne veľa. Predovšetkým plány Európskej komisie zasahujú do národných plánov. Je to prehnaná právna regulácia a niekedy to zasahuje dokonca do národných suverenít. Potrebujeme voľný, slobodný trh. Firmy musia fungovať, aby boli úspešné na takomto voľnom trhu a nie podľa európskych byrokratov. Byrokratov, ktorí nemajú ani potuchy o tom, čo znamená zdravá konkurencia a normálny trh, normálne fungovanie trhu. Sme proti transfere kompetencií na Európsku úniu, ktorá mrhá peniazmi daňových poplatníkov, tým, že podporuje neživota schopné firmy a bankrotujúce lodenice. V minulosti sme videli v iných sektoroch, ako subvencie jednoducho len oddialia bankrot. Nedá sa e, ránu niekedy zaceliť aeronautický priemysel napríklad a ďalšie priemyselné odvetvia. Tam sme videli, ako sa tam sypú peniaze a zbytočne. V 80. rokoch holandskí daňoví poplatníci zaplatili miliardy Gildenov, aby sa podporili lodenice v Holandsku a výsledkom e, bolo nič. Veľké lodenice tak či tak podľahli úpadku, tisíc, tisícky pracovných miest tak či tak zmizlo, takže všetky peniaze daňových poplatníkov sa napokon naozaj premrhali v ostatných rokoch. E, Holandská holandské lodenice začali znova prekvitať a to nie pre vládne zásahy, ale preto, že sa tam ozval podnikateľský duch a začali, vzali to do rúk naozajstní biznismeni. Vláda nevie a nesmie rozhodnúť o tom, kedy a ako sa budú produkovať ktoré tovary. Je to otázka dodavateľského odberateľského reťazca, ceny a kvality. Súma, súhrnom musíme prestať s podporou takýchto zbytočných programov a subvencovaním z európskych peňazí a byrokratickými legislatívami. Nechajte lodenice na pokoji. Ďakujem, pán Ellison. Slovo má na minútu 30 pán Čambacký. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem kolegovi Jakovčičovi za to, že túto otázku nastolil a ja ju považujem za dôležitú. Viacero členských štátov má tradície v sektore lodiarenského priemyslu a tento sektor je teraz ohrozený. Hovorí sa veľa o reindustrializácii Európskej únie, ale musíme sa snažiť zachovať pracovné miesta a zachovať tieto tradície. Áno, je tu istá konkurencia, ktorá nie je vždy celkom férová z tretich krajín, ale je to úplne pochopiteľné. Sú krajiny, ktoré sa chcú dostať na trh, závisí od nás, ako sa k tomu postavíme členské štáty, parlament a únia ako celok, či sa nám podarí tieto pracovné miesta zachovať. Ďakujem. Ďakujeme. Pán kolega Džambasky, ste ochotní prijať otázku od pána kolegu Mamikinša? Nech sa páči. Ďakujem, pán Džambasky, za to, že prijímate moju otázku. Lotyšsko, e, moja domovina v roku 2004 sa stala súčasťou Európskej únie a Bulharsko sa v roku 2007 stalo súčasťou Európskej únie spolu s Rumunskom. Loďarenský priemysel u nás e, je sektor, ktorý znamenal, že sme v istom sa stratili, ale zároveň sme mnoho vecí získali pre ľudí aj pre podniky. Takto to aspoň bolo v prípade Lotyšska. Bolo to podobne aj v prípade Bulharska, že ste niečo stratili, ale niečo aj získali? Kolega, благодаря за въпроса. Drahý kolega, ďakujem za túto vašu otázku. Máte úplnú pravdu. Vstupom do Európskej únie, aj v prípade Lotyšska, aj v prípade Bulharska, išlo o rokovania. Najskôr sme strátili pracovné miesta, ale potom, po istom čase sa tieto sektory e, teda konkrétne tieto sektory začal rozvíjať. Máme a e, v súčasnosti dve lodenice vo v štátnom vlastníctve a viacero lodenic v súkromnom vlastníctve celkovo Európskej únii musíme spolupracovať navzájom a to sa týka aj e, tohto sektora a dostavia sa celkom iste pozitívne výsledky. Ďakujeme, pán kolega Džambasky. Už nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo v rámci KHDI, preto dávame na záver rozpravy slovo pani komisárke Bienkovskej. Nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Myslím si, že námorný priemysel a lodiarstvo sú tak dôležité, že budeme musieť urobiť kroky, dokonca viac ako doposiaľ, aj v, teda v tom období, ktoré nám ostáva 18 mesiacov. Pokrade o Leadership 2020, čo je rámcový program, ktorý poskytne smerovanie, aby sme mohli využiť všetky možnosti, príležitosti, keď hovoríme o obehovom hospodárstve, digitalizácii. A e, som presvedčená, že to nebude veľmi rýchle, pretože tu spoločne hovoríme o spoločných úsiliach týkajúcich sa všetkých e, zúčastnených strán, ale myslím si, že budeme musieť poskytovať užitočné užitočné výsledky. Členské štáty zohrávajú kľúčové úlohy, a pokiaľ ide o využívanie týchto príležitostí. Samozrejme musíme pokračovať členskými štátmi s zúčastnenými stranami v rámci našej spolupráce s priemyslom, ale ja vám chcem slúbiť, že ja sa budem sústrediť na tie oblasti, kde možno naše aktivity by mohli byť posilnené a kde skutočne môžeme niečo ovplyvniť, aj vrátanie prístupu na trh. Takže robíme veľa, pokiaľ ide o zručnosti, pokiaľ ide o prístup na trh. A myslím, že budeme tu mať aj nové perspektívy, pokiaľ ide o vytváranie nového rozpočtu, teda vo všeobecnosti, pokiaľ ide o túto oblasť, ale v tomto kontexte to ešte nie je koniec našich diskusí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisár.